Prezident Českej republiky. Now we hear the Vážený pán prezident Českej republiky, dovoľte mi, aby som vás srdečne privítal v Európskom parlamente. Nám, pre nás všetkých je to veľká radosť, že e, pán prezident vás dnes pri príležitosti Českého predsedníctva Európskej únii môžem privítať v Európskom parlamente, ktorý je demokratickým zastúpením občanov e, demokratickej Európy. Vaša krajina, pán prezident, v priebehu histórie ležala vždy e, v srdci Európy a značne prispela k formovaniu európskej histórie. Už v 14. storočí Karol IV ako e, cisár e, Svetej rímskej ríše urobil Prahu e, de facto hlavným mestom Európy. Český král Jiří Spodebrat patril takisto k veľkým Európanom, ktorí už v roku 1462 sa snažil o um, jednotu Európy. Aj dnes si ceníme um, úlohu Českej republiky um, v integrácii Európskej únie. Česká republika momentálne je predsedajúcou krajinou Európskej únii. Už od prvých dní bola Česká republika konfrontovaná uh, s veľmi Ehm, dôležitými udalosťami, zložitými situáciami. Ehm, prvým takýmto momentom bola vojna v Gaze, potom plynová kríza, české predsedníctvo a predovšetkým e, český premiér Mirek Topolanne, ktorý predseda Európskej rade momentálne a takisto aj e, vicepremiér e, Alexander Vondra, ktorého týmto tiež srdečne vítam, ako aj Eh, minister zahraničných vecí Karel eh, von Schwarzenberg eh, zohrávali mm, v týchto chvíľach veľmi pozitívnu úlohu. Dnes Česká republika nesie veľmi významnú zodpovednosť na svojich pleciach. V stredu Český parlament prijal veľkou väčšinou a ratifikoval veľkou väčšinou Lisabonskú zmluvu a k tomuto by som chcel Českej republike srdečne zablahoželať. Diese Abstimmung Diese Abstimmung Diese Abstimmung toto e, hlasovanie zdôrazňuje e, odhodlanosť českého predsedníctva rýchlo a pozitívne pokračovať v ratifikačnom procese a prispieť k úspechu novej zmluvy, e, ktorá má prispieť k lepšiemu vzdelávaniu víziev 21. storočia. E, pán prezident, Európsky parlament zobral na vedomie legislatívne priority českého predsedníctva a zahrnul ich do svojho pracovného programu aj e, konferencia národných parlamentov, ktorá sa konala začiatkom tohto týždňa e, spolu s Európskym parlamentom na tému e, New Deal, obnova európskeho hospodárstva, mala obzvlášť dôležitú úlohu v dnešných časoch. Pán prezident, teraz e, sklony e, k nacionalizmu, ktoré, e, a k protekcionizmu, ktoré sú badateľné, sú naozaj znepokojujúce. Musíme sa snažiť proti ním bojovať a zasadzovať sa za spoločný trh, z ktorého všetci profitujeme. Aj v tomto zmysle sa zasadzujeme za české predsedníctvo aj vy, pán prezident, vy ste takisto e, známi ako niekto, kto sa silne zasadzuje za e, silný jednotný trh. Z Českého kráľovstva sme si odniesli múdrosť, že je lepšie dva roky e, rokovať, než dva týždne viesť vojnu. A všetci vás eh, dobre chápeme, pán prezident, aj ľudí eh, vašej krajiny, chápeme vysokú hodnotu eh, dialógu aj spolupráce. To sú hodnoty, ktoré úspešne fungujú v Európe už vyše polstoročia. Dôležitým milníkom budú voľby do Európskeho parlamentu v júni. Môžem s vami iba súhlasiť, pán prezident keď vo vašom novoročnom prejave e, ste sa ste apelovali na vašich občanov, aby sa zúčastnili e, v čo najhonejšom počte týchto volie. Pán prezident, želám Českej republike ešte úspešné a plodné predsedníctvo Európskej únie. Vážený pán prezident, máte slovo. Nech sa páči, pán prezident, e, chcel by som vás požiadať, aby ste k nám prehovorili. Ja. Vážený, pane predsedo. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, za možnosť vystúpiť v Európskom parlamente v jednej z kľúčových inštitúcií EÚ by som vám hneď na úvod chcel poďakovať. Bol som tu už síce niekoľkokrát, ale ešte nikdy som nemal príležitosť prehovoriť na plenárnom zasadnutí a preto si dnešnú príležitosť vážim. Volení zástupcovia z 27 krajín s veľmi pestrým spektrom politických názorov a postojov sú unikátnym auditóriom, rovnako ako je už polstoročia unikátnym a v podstate revolučným experimentom samotná Európska únia so svojím pokusom urobiť rozhodovanie v Európe lepšie tým, že sa jeho významná časť presunie z jednotlivých štátov do celoeurópskych inštitúcií. Prichádzam sem medzi vás z hlavného mesta Českej republiky z Prahy, z historického centra českej štátnosti, z jedného z dôležitých miest rozvoja európskeho myslenia, európskej kultúry a európskej civilizácie. Prichádzam k vám ako predstaviteľ Českého štátu, ktorý bol vo svojich najrôznejších premenách vždy súčasťou európskych dejín. Štátu, ktorý sa veľakrát priamo a významne podielal na ich vytváraní a ktorý sa na nich chce podielať aj dnes. Český prezident k vám z tohoto miesta prehovoril pred 9 rokmi naposledy. Bol to môj predchodca vo funkcii Václav Havel a bolo to 4 roky a boli to 4 roky pred našim pristúpením do EÚ. Pred niekoľkými týždňami tu vystúpili aj predseda českej vlády pán Topolánek, tentokrát už ako premiér krajiny, ktorá predsedá Rade Európskej únie. Vo svojom prejave sa zameral na konkrétne témy, vychádzajúce z priorit českého predsedníctva, aj na aktuálne problémy, ktorým krajiny EÚ v súčasnosti čelia. To mi umožňuje prísť pred vás s témami, ktoré sú o jeden stupeň všeobecnosti vyššie a hovo- pohovoriť o veciach, ktoré možno na prvý pohľad nie sú až také dramatické ako cesty k riešeniu dnešnej ekonomickej krízy, ako rusko-ukrajinský konflikt o plyn, alebo ako situácia v Gaze. Pre rozvoj európskeho integračného projektu sú však podľa môjho názoru veľmi zásadne významné. Za necelé tri mesiace si bude Česká republika pripomínať už 5. výročie svojho pristúpenia do EÚ a bude si ho pripomínať dôstojne. Bude si ho pripomínať ako krajina, ktorej na rozdiel od niektorých iných nových členských štátov nie je pociťované sklamanie z nesplnených očakávaní spojených s našim členstvom. Nie je žiadnym prekvapením a má to aj svoje racionálne opodstatnenie. Naše očakávanie boli realistické. Dobre sme vedeli, že vstupujeme do spoločenstva vytvoreného a utváraného ľuďmi, nie do akejsi ideálnej konštrukcie, vybudovanej bez autentických ľudských záujmov, vízií, názorov a ideí. Záujmy rovnako ako idei možno v EÚ nájsť na každom kroku a nemôžu tomu ani byť inak vstup do EÚ sme na jednej strane interpretovali ako vonkajšie potvrdenie toho, že sme sa pomerne rýchlo v priebehu necelých 15 rokov od pádu komunizmu opäť stali štandardnou európskou krajinou. A na druhej strane sme považovali a považujeme aj dnes možnosť svojho aktívneho podielania sa na európskom integračnom procese za príležitosť využiť výhod e, tejto vysoko integrovanej Európy a zároveň tento proces podľa svojich predstav aj spolu utvárať. Za vývoj v EÚ cítime svoj diel zodpovednosti. A práve s týmto vedomím pristupujeme k nášmu predsedníctvu v Rade Európskej únie. Som presvedčený, že prvých 6 týždňov nášho predsedníctva náš zodpovedný prístup presvedčivo demonstruje. Aj na tomto fóre by som veľmi jednoznačne a pre tých z vás, ktorí to buď nevedia, alebo to vedieť nechcú, by som veľmi zretelne a nahlas chcelo zopakovať moje presvedčenie, že pre nás vstup do EÚ nemal a nemá alternatívu a že v našej krajine neexistuje žiadna relevantná politická sila, ktorá by tento výrok mohla alebo dokonca chcela spochybňovať. Preto sa nás nepríjemne dotýkajú v poslednej dobe zosilňujúce sa a množiace sa útoky na, naše adres, na našu adresu ktoré sú založené na ničím neopodstatnenom predpoklade, že Češi hľadajú iné integračné zoskupenie, než to, ktorého sa pred 5 rokmi stali členmi. Nie je tomu tak. Občania Českej republiky vychádzajú z toho, že európska integrácia má potrebné a dôležité poslanie, ktoré pri istom zovšeobecnení chápu nasledovným spôsobom. Je to poprvé odstraňovanie zbytočných a pre ľudskú slobodu a prosperitu kontraproduktívnych bariér pohybu ľudí, tovaru a služieb, myšlienok, politických filozofií, svetonázorov, kultúrnych schém, vzorcov správania sa, ktoré sa v priebehu histórie z najrôznejších dôvodov vytvorili medzi jednotlivými európskymi štátmi. A je to po druhé spoločná starostlivosť o verejný majetok patriaci na úroveň kontinentu, teda o také projekty, ktoré nie je možné účinne realizovať na bázi bilaterálnych rokovaní dvoch alebo viacerých susedných európskych krajín úsilie o uskutočnenie týchto dvoch zámerov, teda odstraňovania bariér a racionálny výber toho, čo sa má riešiť na úrovni celého kontinentu, nie je a ani nebude nikdy ukončený. Rôzne bariéry a prekážky naďalej pretrvávajú a rozhodovanie na úrovni Bruselu je iste viac, než by bolo optimálne. Je ho tam určite viacej než ľudia žijú v jednotlivých, eh, žijúcich v jednotlivých krajinách požadujú. Ste si toho páni a dámy poslankyne určite vedomí aj vy. Skôr ako rečníckú otázku kladiem, teda sa pýtam, či ste si pri každom svojom hlasovaní istí, že rozhodujete o veci, o ktorej je nutné rozhodovať práve v tejto sále a nie bližšie k občanovi, teda vo vnútri jednotlivých európskych štátov. politicky korektnej retorike súčasnosti sa často zmieňujú aj niektoré ďalšie možné efekty európskej integrácie, ale tie sú skôr druhotné a zástupné. Sú to skôr ambície profesionálnych politikov a ľudí, než záujmy normálnych občanov členských štátov. Ak som povedal, že pre, na, pre naše členstvo v EÚ žiadnu alternatívu Česko nemalo a nemá, a ja by som to veľmi rád zdôraznil a podtrhol, počiarkol. Ide len o polovicu toho, čo je ešte treba povedať. Tá druhá polovica je zcela logické tvrdenie, že metódy a formy európskej integrácie naopak radu možných a legitimných variant majú rovnako ako tieto varianty mali v celom eh, poslednom polstoročí. História nekončí. Považovať status quo, teda v dnešnej dobe existujúcej exist, existujúceho inštitucionálneho usporiadenia EÚ ako nekritizovateľnú dogmu je omyl, ktorý sa ale bohužiaľ stále viac šíri ktorý sa bohužiaľ stále viac šíri, hoci je v úplnom rozpore tak s racionálnym uvažovaním, ako aj s celou viac než 2000 rokov trvajúcou históriou vývoja európskej civilizácie. Rovnakým omalom je aj a priori postulovaný a teda rovnako nekritizovateľný predpoklad o jednej jedinej možnej a správnej budúcnosti e, vývoja EÚ, ktorou je Euroclosure Union, teda postup k stále hlbšej politickej integrácie členských štátov. Ani existujúci stav, ani postulát nespornosti prínosu nepretržitého prehlbovania integrácie pre žiadneho európskeho demokrata nespochybniteľne nie sú respektíve by nemali byť. Ich vynúcovanie tými, ktorí sami seba považujú povediať slovami známeho českého spisovateľa Milana Kunderu za majiteľa kľúčov európskej integrácie, nie je možné akceptovať. Naviac je zrejme, že to či oné inštitucionálne usporiadanie EÚ nie je cieľom samým o sebe, ale je skôr prostriedkom na dosiahnutie skutočných cieľov. A tým nie je nič iné než ľudská sloboda a také usporiadanie, také ekonomické usporiadanie, ktoré prináša prosperitu. A to je trhová ekonomika. To si iste prajú občania všetkých členských štátov. Ale v priebehu 20 rokov od pádu komunizmu sa opakovane presvedčujú o tom, že si to silnejšie želajú a viacej sa o to obávajú tí, ktorí veľkú časť 20. storočia prežili a zažívali neslobodu a potýkali sa s nefunkčným, centrálne plánovaným a štátom organizovaným hospodárstvom. Títo ľudia sú určite zákonite citlivejší a vnímavejší na akékoľvek iné javy a tendencie, ktoré mieria inám než ku slobode a prosperite. Patrí k ním aj občania Českej republiky. Dnešný systém rozhodovania v EÚ je niečím iným než históriou preverenou a v histórii overenou klasickou parlamentnou demokraciou. V obvyklom parlamentnom systéme je časť, ktorá vládu podporuje a časť opozície. Ale to, ak sa nemýlim, v Európskom parlamente nie je. Tu sa presadzuje len jedna alternatíva a kto uvažuje o inej alternatíve, je považovaný za odporcu európskej integrácie. V ďalšej časti, pardon, v našej časti Európy sme ešte nedávno žili v politickom systéme, kde bola akákoľvek alternatíva nepripustná a kde preto žiadna parlamentná opozícia neexistovala. Získali sme trpkú skúsenosť, že tam, kde nie je opozícia, stráca sa sloboda. Politické alternatívy preto existovať musia A nie len to, vzťah občana k tej či onej členskej krajine a predstaviteľovi únie nie je štandardným vzťahom e, voliča a politika, ktorý ho zastupuje. Medzi občanmi medzi občanmi a predstaviteľmi medzi občanmi a predstaviteľmi únie je navyše vzdialenosť, a to nielen v zemepisnom zmysle slova, ktorá je podstatne väčšia, než je tomu vo vnútri jednotlivých členských štátov. Označuje sa to rôznymi termínmi. Demokratický deficit, strata demokratickej ekontability, rozhodovanie nevolených, ale vyvolených, byrokratizácia rozhodovania a podobne. Návrhy na zmenu dnešného stavu, ktoré sú v zamietnutej Európskej ústave, od nej, fakt, alebo od nej fakticky malo odlišnej Lisabonskej zmluve, by tento defekt ešte zväčšovali. pri neexistencii európskeho démos, teda európskeho ľudu, nie je riešením tohto defektu ani eventuálne posilňovanie úlohy Európskeho parlamentu. To by tento problém naopak ešte zosilňovalo a viedlo by to ešte k väčšiemu pocitu odsudzenia občanov členských štátov od unijných organizácií. Riešením nie je ani prikladanie pod kontlom súčasného typu európskej integrácie ani potlačovanie úlohy členských štátov pod heslom novej multikultúrnej a multinacionálnej alebo národnej európskej občianskej spoločnosti. To sú pokusy, ktoré v minulosti zlyhali, pretože neboli prejavom prirodzeného historického vývoja. Obávam sa, že pokusy integráciu ďalej urýchlovať a prehlbovať a rozhodovanie o podmienkach občanov členských štátov v stále väčšej miere posúvať na európsku úroveň, môžu svojimi dôsledkami ohroziť všetko pozitívne, čo bolo za posledné polstoročie v Európe dosiahnuté. Nepodceňujme, Nepodceňujme preto obavy občanov mnohých členských štátov, že sa o ich záležitostiach opäť rozhoduje niekde inde a bez nich a že ich možnosť toto rozhodovanie ovplyvniť je len veľmi obmedzené. Za svoj úspech dosial EÚ vďačila mimo iného aj tomu, že názor a hlas každej členskej krajiny mal pri hlasovaní rovnakú váhu a nemohol byť teda nevypočutý, ale v situácii, kde by občania členských štátov žili s rezignovaným pocitom, že projekt EÚ nie je ich projektom, že sa vyvíja inak, než si želajú a že len ich nútia, aby sa mu podriadovali. Veľmi ľahko a veľmi rýchle by sme sa ocitli naspäť v dobách, o ktorých sme si zvykli hovoriť že už dávno patria minulosti. A to úzko súvisí aj s otázkou prosperity. Musíme otvorene povedať, že dnešný ekonomický systém EÚ je systémom potlačovaného trhu a nepretržitého posilňovania centrálneho riadenia ekonomiky. Napriek tomu, že nám dejiny viac než dostatočne ukázali, že týmto smerom cesta nevedie, my dnes týmto smerom znovu ideme. Miera obmedzenia spontánnosti trhových procesov a miera politického regulovania ekonomiky neustále narastajú a k tomuto vývoju v období posledných mesiacov prispieva aj mylné interpretovanie príčin dnešnej finančnej a ekonomickej krízy, ako by ich spôsobil trh, zatiaľ čo skutočnou príčinou je pravý opak. Spôsobilo ju politické manipulovanie trhu. Znovu je treba pripomenúť, Znovu je treba pripomenúť historickú skúsenosť našej časti Európy a poučenie, ktoré sme si z tejto skúsenosti odniesli. Mnohí z nás, aj z, nás, aj z vás, iste poznajú meno francúzského ekonóma Frederika Bastiata z 19. storočia a jeho slávnu petíciu výrobcov sviečok ktorá sa stala známym a dnes už kanonickým učebnicovým textom, ukazujúcim absurditu politického zasahovania do ekonomiky. 14. novembra 2008 Európska komisia vypočula skutočnú, nie Bastiatovú fiktívnu petíciu výrobcov sviečok a na sviečky dovážané z Číny uvalila 66-percentné clo. Neveril by som, že sa 160 rokov, starý, 160 rokov stará literárna esej môže sa stať realitou, ale veru je tomu tak. Nevyhnutným dôsledkom rozsiahleho zavádzania takýchto opatrení je ekonomické zaostávanie Európy a spomalovanie nieli dokonca zastavovanie ekonomického rastu. Riešenie je len a jedine v liberalizácii a v deregulácii európskej ekonomiky. Toto všetko hovorím s pocitom zodpovednosti o demokratickú a prosperujúcu budúcnosť Európy. Snažím sa pripomenúť základné princípy, na ktorých už po storočia či tisícročia sa buduje európska civilizácia. Princípy, ktorých platnosť je nadčasová, univerzálna a ktoré by teda mali platiť aj v súčasnej Európskej únii. Som presvedčený, že si občania jednotlivých členských štátov slobodu, demokraciu a hospodárskú prosperitu želajú. Ale zrejme najdôležitejšie v tejto chvíli je požiadavka, aby slobodná diskusia o týchto veciach nebola považovaná za útok na samotnú myšlienku európskej integrácie. Vždy sme si mysleli, že môcť o týchto vážnych otázkach diskutovať, byť vypočutý, hájiť priestor každého k prezentácii iného než jediného správneho názoru, možno aj keď s ním nesúhlasíme, to je práve tá demokracia, ktorú nám po 40 ročia upierali. my, ktorí sme si nedobrovoľnou skúsenosťou prevažnej časti našich životov overili, že slobodná výmena názorov a ideí sú základnou podmienkou zdravej demokracie, veríme, že táto podmienka sa bude ctiť a rešpektovať aj v budúcnosti. Je príležitosťou a je nezastupiteľnou metódou, ako urobiť Európsku úniu slobodnejšiu, demokratickejšiu a viac prosperujúcu. Ďakujem vám za pozornosť. Vážne kolegyne, kolegovia, pán prezident, bolo vašim želaním vystúpiť na pôde Európskeho parlamentu. Veľmi radi sme vyhoveli tomuto vašmu želaniu. Pán prezident, v parlamente v minulosti by ste celkom iste nemohli vystúpiť s takýmto prejavom. Našťastie žijeme v európskej demokracii, v ktorej každý má možnosť vyjadriť svoj názor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kolegyne, kolegovia, sme európskou rodinou a tak ako v každej rodine, aj tu sú rôzne názory. Pán prezident, súhlasím s vami v tom, a nebudem hovoriť veľa, ale myslím, že predsa len musím sa k niečomu vyjadriť. Sme ľudským spoločenstvom a v takomto spoločenstve je príznačné, že sú tam aj slabosti, aj silné stránky a musíme posilňovať spoločne tie silné stránky a odstraňovať postupne tie slabosti. Ja súhlasím s vami aj v tom, keď tvrdíte, že si musíme položiť otázku, či každé jedno rozhodnutie, ktoré prijímame, by sa mohlo prijať aj na nejakom inom mieste. Áno, ale to isté platí aj pre naše národné hlavné mestá. Aj tie si musia klásť otázku, či niektoré ich rozhodnutia by sa nemohli prijímať na regionálnej úrovni na nadregionálnej úrovni. A ešte úplne posledná poznámka. A to súvisí so vnímaním nášho parlamentu. Vy ste sa vyjadrili, že tento Európsky parlament je dôležitou inštitúciou. Keby sme dnes nemali dnes taký vplyv, keby sme neboli v, v 75 prípadoch legislatívnym orgánom a keby sme na 100% nenaplňali Lisabonskú zmluvu, znamenalo e, by to niečo iné, ale teraz rozhoduje Európsky parlament. V takomto prípade by to nebolo tak demokratické. Pán prezident, ďakujeme vám za vašu návštevu bola vyjadrením našej názorovej rôznorodosti v Európe, bolo to výrazom našej európskej demokracie a v demokracii platí, že väčšina výťazí a musíme bojovať v mene demokracie, v mene slobody, v mene jednoty.